celej, celej Európy. No a tým rozpráva skončila a tým aj dnešný, dnešná časť zasadnutia. Budeme pokračovať zajtra 8. októbra o 9.00. Ďakujem pekne všetkým a želám príjemnú dobrú noc.